Good afternoon. I'm a nice and gentle uh, first vice chair, so I gave you 10 minutes to organize yourselves. And... Dobrý deň, dal som vám 10 minút, aby ste sa usadili a teraz by som vám rád chcel pripomenúť, že začíname stretnutie, začíname schôdzu výboru pre rozpočet. Schôdza je otvorená. Ak nie sú žiadne námietky, Program je prijatý. Oznámenia predsedajúceho. Rád by som využil túto príležitosť a privítal delegáciu vážených členov národných parlamentov Myanmaru a Sri Lanky, ktorí sú tu. Žiadne ďalšie oznámy nie sú schválenie zápisnice z predchádzajúcich schôd. Sú nejaké námietky? Ak nie, tak zápisnice sú schválené. A teraz prejdeme k hlasovaniu. Máme tri stanoviska, o ktorých budeme hlasovať. Prvé, návrh stanoviska, pokiaľ ide o posúdenie realizácie programu Horizontu 2020 e, so zreteľom na jeho predbežné hodnotenie návrh 9. rámcového programu. Pán spravodajca Torvalds by niečo chcel povedať? Ak nie, ďakujem. Oh yes, we should do, do a test, actually. Aha, takže mali by sme si otestovať hlasovacie zariadenia. Čiže, aby sme mohli potom elektronicky hlasovať, otváram hlasovanie skúšobné. Uzatváram toto skúšobné hlasovanie. Super. Takže otváram hlasovanie kompromis 1. Za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 7 za, proti, zdržovali sa, zdržali sa, proti, e, pardon, odmietnuté. 4 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 9 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 2 za, proti, Zdržali sa prijaté. 12. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. 14. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. 15. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. 16. Kto je za? Proti proti, zdržali sa, zamietnuté. 17 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 3, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 21, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 4 s ústnym pozmeňujúcim návrhom spravodajcu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 25. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 26 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 29. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 30. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Prijaté. 31. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Ukončujem hlasovanie. Jeden sa zdržal, 13 15 za, 13 proti. Inge, kde bola vaša karta? Ja som to tu stláčal, ale nezaplo sa. So then it's, it's clear. Dobre, takže je to jasné. A dúfam, že si nemyslíte, že mám tu nejaké predsudky. Ale jednoducho, no, tak toto bolo. Dobre, takže 32 vypadáva, potom 33, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 34, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté Overíme si to elektronicky. Ukončujem hlasovanie. Prijaté 15 k 12. Návrh číslo 1. Úvodné ustanovenie, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 2. Kto je za, proti, zdržali sa zametnuté hlasovanie o celom stanovisku v tomto znení. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Prijaté 27 za, 2 proti. Gratulujem spravodajcovi. teraz ďalšie stanovisko, o ktorom budeme hlasovať. Sú základné piliere politiky súdržnosti EÚ po roku 2020. Spravodajca výboru požiadaného stanovisko je pán Olbricht. Rád by ste si vzali slovo. Ak nie, tak hlasujeme. Kompromis 1, kto je za, proti. Zdržali sa, prijaté. 5, kto je za, teda ospravedlňujem sa. Takže dvojka, kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to také tesné. Myslím, že to bolo prijaté, ale overíme si to. Otváram hlasovanie a hlasovanie už je ukončené. Zamietnutý bol návrh 15 proti 13. Teraz 5, kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 2, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Osmička bola stiahnutá, 9 vypadáva, 10 stiahnuté, takže kompromis 3, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 14, kto je za, Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 15 je stiahnuté, teraz 16, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 17, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 18, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 19 za? Proti? zdržali sa prijaté. 20 s ústnym pozmeňujúcim návrhom spravodajcu, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. A hlasovanie o tomto stanovisku. Otváram elektronické hlasovanie. Ukončujem ho. Stanovisko bolo prijaté 26 k 3. Gratulujem spravodajcovi pánovi Olbrichtovi. A posledné hlasovanie, ktoré máme dnes na programe, je o rámci únie pre presídľovanie. Spravodajcom je pán Depre. Spravodajca tu je. Radi by ste niečo povedali? Pán Depre? Nie, nechcete nič povedať. Takže už sa o tomto dosť povedalo. Poďme hlasovať. Jednotka, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Dvojka, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. a navrhujem, aby sme hlasovali unblock od teda od návrhu 66 až po 230. Je niekto proti? Ak nie, tak hlasujeme teda za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A potom prejdeme teda k 68. Kto je za? proti, zdržali sa. Overíme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Ešte jeden nehlasoval? Teraz ukončujem hlasovanie. Prijaté 15 k 13. Jeden sa zdržal. 69, kto je za? Proti? Držali sa. Zamietnuté. 72, teda proti. Zdržali sa. Overíme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Ešte stále dvaja nehlasovali. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. 19 k 10. 75, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 77, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 84, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 99, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 107, 108 sú identické. Kto je za? Proti? Držali sa? Zamietnuté. 117, kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si to. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Prijaté 15 k 14. Sto devätnásť. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Myslím, že znova to bolo veľmi tesné. Otvoríme hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. 16 k 12 bolo to prijaté. 121, kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. 123, kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. 137, kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. 141. Kto za proti? Zdržali sa. Asi by sme si to mali overiť. Otváram hlasovanie. Ešte dvaja. Ukončujem hlasovanie. 15 k 14, bolo to prijaté. 145, kto je za? Proti. Zdržali sa? Prijat, e, zamietnuté. 149, kto je za? Proti. Zdržali sa? Prijaté. 160. To je stiahnuté. Zdá sa, že ja som to stiahol. 190 a 191 sú identické, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 194, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 200 8 a 209 sú identické. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 216, 217, znova to isté. Kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 222, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 223, kto je za, Proti? Zdržali sa? Prijaté. Potom znova by som navrhol hlasovanie unblock, úvodné ustanovenie od 12 až po 65. -ku. Sú nejaké námietky? Nie? Tak urobme teda toto hlasovanie. Unblock to je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Úvodné ustanovenia, e, teraz návrh 9, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 10, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 11, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 14, za, proti, Zdržali sa. Myslím, že to bolo prijaté, ale overíme si to. Otváram hlasovanie. Čiže hlasujeme v 14. Ešte jeden. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. 17 k 9. Ospravedlňujem sa. Takže 22. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. 27. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 29. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 34. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 36. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 38 a 39 sú rovnaké. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 41. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Musíme si to overiť, pretože tam boli nejaké vnútrostranické nezhody. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. 17 k 12. 44, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 49 je stiahnuté. 53, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Overíme si to elektronicky. Čiže 53. O tomto hlasujeme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 14, 14, dvaja sa zdržali, teda je to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh číslo 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnutý 4. Za? Proti? zdržali sa zamietnuté. Teraz blokové hlasovanie 5 až 8, za, proti, zdržali sa zamietnuté. Stanovisko v zmysle pozmeňujúcich návrhov. Otváram hlasovanie. Zasa, sa, že niekto nechce hlasovať. Končíme hlasovanie. Jednoznačne schválené, 25 za, 4 a proti, 1 sa zdržal. Takže, pán Depre, blahoželáme. No a toľko teda k hlasovaniu. Bod číslo 7 bol odsunutý na neskorší termín tým, ukončujem e, zasadnutie a my sa tu e, trošku preskupíme, aby sme sa pripravili na spoločnú schôdzu s výbormi AFED a DV. Ďakujem. Yes, we have a lot of time to reorganize it. Áno, skutočne máme e, veľa času na tieto logistické úpravy. Stretneme sa opäť 17.30.